zasadnutí pán predseda rady, pani podpredsednička komisie, včerajšie zápisnica a takisto aj texty sú schválené a sú k dispozícii, keby niekto chcel k tomu mať nejakú pripomienku. Ak tomu tak nie je, tak tým pádom je to schválené. Zápisnica z toho predchádzajúceho zasadnutia.